Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Čakáme. Áno, takže nech sa páči. Pani Nibler má správu o priemyselnej politike v oblasti kozmického priestoru. Máte slovo, nech sa páči. Eh, non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo per... Môžeme, aha, nemôžeme premeniť, eh, zmeniť poriadok rokovania, preto dám prestávku na 5 minút a dúfajme, že budeme čakať možno trošku kratšie. Snažíme sa zistiť, kde sa pani Nivler nachádza. Riprendiamo. Dicevo la relazione dell'onorevole Nibler sulla... Dobre, takže môžeme pokračovať v našom rokovaní. Pokračujeme správu o pani Angelik Nibler, prímyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru. Pani Nibler, keď sa pripravíte, môžete hovoriť. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani e, predsedajúca, vážená pani podpredsednička Európskej komisie, vážené kolegyne a kolegovia. Dnes sme v mnohých nemeckých časopisov a novinách mohli prečítať, že európska že v európskej kozm, e, politike kozmického priestoru a v programe Cassidia sa vyčiarknú mnohé položky. A Zdá sa, že výskumný, eh, výskumný inštitút pri Mníchove bude zatvorený úplne mnoho pracovných miest je ohrazený. My, eh, v Nemecku je mnoho, mnoho eh, zariadení, ktoré sa venujú tomuto výskumu a viac ako jedna tretina z toho teda je, sama zatvoriť. Už roky však stagnujú rozpočty a bráži chyba perspektíva. A toto sa odrazilo drasticky aj na civilnej oblasti, pretože mnohé, mnohé podniky, ktoré neprofitujú len z výskumu v oblasti kozmického priestoru, sú dodávateľmi a naše občianky a občania my sami sa sa e, e, používame každodenne e, prostriedky, ktoré boli vyvinuté pôvodne pre kozmické lety, navigačné systémy, automatické systémy v prípade núdze, takisto poľnohospodárske systémy a tak ďalej. Toto všetko bolo vyvinuté pôvodne pre kozmos. Problém však predstavuje financovanie, pretože v, tejto, v tomto priemysle je to, veľmi, je to priemysel, ktorý je veľmi náročný na financovanie a bezpečnosť musí byť pre rôzne podniky, ktoré tu pracujú veľkou, veľkou prioritou. A mnohé podniky nebudú financovať nejaký produkt, pokiaľ nevedia, či na, v končnom dôsledku nájdu na to odberateľa. Takže oni potrebujú financovanie vopred, zálohové financovanie, a potom samozrejme, keď si to tak zoberieme, tak to bude vytvárať hospodársky rast a vytvárať nové pracovné miesta. My potrebujeme spoluprácu troch nosičov e, politiky kozmického priestoru v EÚ a takisto harmonogram výskumu do roku 2020. Toto by malo slúžiť e, Eh, jednotlivým podnikom ako také vodítko pri smerovaní investícií. My sme sa snažili vytvoriť eh, veľmi ambicioznú um, politiku, mali by sme sa aj pridržať. Ďalšie, ďalší užitok napríklad satelitná komunikácia. To všetko treba rozanalizovať a len takto sa nám môže podariť um, Eh, znížiť závislosť na iných národoch, ktoré majú ehm, politiku kozmického priestoru, kozmického výskumu a musíme sa snažiť zostať, byť, zostať a byť konkurencieschopní aj do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Kelly má slovo. Uh, space, suppose, Ďakujem pekne. Vesmír je uh, téma, ktorá je fascinujúca pre všetkých, ale nie natoľko, aby sa pustili do priemyslu v tejto oblasti. Je tam asi 30 tisíc pracovníkov a 6,5 miliard eh, v tomto, v tomto priemysle. Uh, ak to už bolo upozornené, je tu obrovský potenciál a tento potenciál potrebuje obrovský výskum a vývoj a to, trvá, to si vyžaduje finančné prostriedky, hoci máme dobré programy mnohé roky ako Koperniku za Galileo. Myslím si, že aby sa realizoval potenciál, ktorý máme, musíme do toho investovať viac a predovšetkým, aby e, nás nepredbehla India, Čína, Spojené štáty, Európska únia musí si udržať náskok v tejto veci a e, sme angažovaní v tejto veci. E, niečo robiť potrebujeme aj vnútorne vnútorný priestor pre vesmírny priemysel. Na tom takisto na jeho rozvoji pracujeme. E, to, čo sa týka priemyslu, to môže byť z celého sektoru, cel, celej škály sektorov. U mňa bola nedávno e, založená firma, ktorá sa volá Triometrix, ktorá využíva satelitové obrázky na sledovanie a monitorovanie lesníctva, lesného hospodárstva v celom svete, úplne až do detailov, až po každý strom. E, to znamená nielen, že ich môže vysledovať, ale je veľkosti stromov o tom, ak ich niekto vyrúbe a čo sa deje vôbec. Čiže e, tento priestor je veľmi dôležitý, môže nám to priniesť obrovské dividendy do budúcna a musíme sa vybrať týmto smerom tak, ako na to upozornila pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. U nás v Anglicku sa vyvinula technológia, ktorá umožňuje komunikáciu za solárny systém, za mliečnú cestu, ktorá otestuje teóriu e, e, mimo E, zeme. Sú to systémy v Chamsford aj v Stanwich. Sú veľmi dôležité. Svedčia o tom, ako je dôležitá táto diskusia, ak chceme vyhrať preteky vo vesmíre pre techn- za technológiu a pracovnú príležitosti. E, mám obavy s tým, čo sa tu dnes vyhlásilo v súvislosti s obranným a vesmírnym priestorom. Vítame tú skutočnosť, že tie fabriky, ktoré sú u nás v Británii, ostane v centre eh, hlavných aktivít tejto činnosti a eh, teší ma, že tie straty pracovných miest, ktoré boli ohlásené, eh, nebudú nakoniec tieto pracovné miesta zrušené najbližšie 2-3 roky, čiže chcem, aby sa naozaj konzultovalo s odbormi a s pracovníkmi, aby sa dosiahol tento cieľ, aby sa neprepušťalo. Onorevole Correira. Ďakujem pekne, pán Karera. Ďakujem. Pani predsednička, skutočne je potrebné mať stabilnú politiku v kozmickej oblasti a byť schopný e, a robiť aj prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a členskými štátmi. E, programy ako je Kopernikus sú prioritné a sú dobrým príkladom súdržnej a konkurencieschopnej politiky s dôrazom aj na malé a stredné podniky s vysokým podielom výskumu. V Európe e, je známe, že kozmický priemysel priemysel je dôležitým nástrojom modernizácie a umožňuje takisto odpovedať na e, krízové scenáre. Je dôležitý aj pre e, každodennú činnosť v oblasti telekomunikácií a v iných oblastiach. Ďakujem. Pani komisárka, pani predsednička, v prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Nibler za veľmi dôležitú správu o tomto dôležitom odvetvi, pretože um, kozmický priemysel je mimoriadne dôležitý pre európsku ekonomiku, vyžaduje si technologické inovácie, veľmi vysokú mieru organizovanosti a to je aj dôvod, pre ktorý bolo 11 miliard eur vynaložených, eh, venovaných na programy v tejto oblasti, ako je Kopernikus a kozmický výskum eh, v ďalšom eh, viacročnom programe. Je dôležité zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie tejto investície. Takisto je dôležitá dobrá spolupráca medzi jednotlivými zainteresovanými krajinami, stranami, ako je komisia a jednotlivé organizácie organizácie, aby sa predišlo duplicite činnosti a výdavkov. Úvahy v tejto oblasti už e, boli e, započaté v nadväznosti na oznámenie e, komisie o dohode medzi EÚ a Európskou vesmírnou agentúrou. Okrem toho sa v správe hovorilo o potrebe snažiť sa o technologickú nezávislosť a rozvoj kritických technológií s cieľom presadzovať vesmírne ambície a udržať si konkurencieschopnú pozíciu vo svete. To je takisto oblasť, kde si treba dávať veľký pozor. Komisia si to uvedomuje a koná len v e, rámci rokovaní o dohode medzi EÚ a Spojenými štátmi a robí tak aj v súvislosti s štúdiou, ktorá má byť uverejnená v druhej polovici polovici dru- nasledujúceho roka. E, takisto si uvedomuje dôležitosť e, satelitnej komunikácie a preto e, vypracová opatrenia na rozvoj tohto trhu, aj pokiaľ ide o verejné obstarávanie a prípadne potrebné regulačné opatrenia. Ďakujem. Týmto končím diskusiu na túto tému. Hlasuje sa zajtra o 11.30. Relazione Proust Cars 2020 verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile. La parola al relatore per quattro minuti.